Ladies and uh, gentlemen, colleagues. Dámy a páni, kolegyňa, kolegovia, začneme. Myslím, že sa k nám ešte ďalšie poslankyňa a poslanci pridajú v priebehu vypočutia, ale aby sme nestrácali príliš veľa času, chcem vás tu privítať na mm, zasadnutí výboru uh, pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Budeme hovoriť o zodpovednosti za produkt a o smernici a ochrane spotrebiteľov na digitálnom trhu. Cieľom tohto vypočutia je umožniť parlamentu vypočuť si názory rôznych zainteresovaných subjektov, zástupcov akademickej obce, pokiaľ ide o potrebu revidovať túto smernicu o zodpovednosti za produkt. Vzhľadom na nové výzvy digitálneho veku budeme mať tiež príležitosť vypočuť si závery komisie z jej eh, hodnotenia a eh, potenciálne ďalšie plány. V tejto súvislosti som teda veľmi rada, že všetkých našich rečníkov tu môžem privítať. Predstavím vám ich v tom poradí, ako budú vystupovať. A takisto máme tu členov výboru Jury, ktorých sme pozvali na toto vypočutie a ďalšie publikum, ktoré nás môže sledovať aj online. Ako viete, umelá inteligencia, internet veci, robotika, všetky tieto nové technológie prinášajú nové príležitosti a prínosy našej spoločnosti a vnútornému trhu. Avšak e, je potrebný jasný, predvydateľný právny rámec, e, ktorý bude mm, zohľadňovať tento nový vývoj a výzvy, ktoré s ním prichádzajú. A chceli by sme sa dnes z tohto vypočutia dozvedieť, e, keď budeme diskutovať o legislatívnych návrhoch, našich vlastných iniciatívnych návrhoch, ktoré vypracujeme e, v nadchádzajúcich mesiacoch. Chceme teda e, mať aj k tomu nejaké vstupy, čiže bez nejakého ďalšieho úvodu predstavím prvého rečníka, Pôjdeme podľa poradia v programe, ktorý mám pred sebou. Pán Christian, pani Kristiane Vendehorst z Viedne z eh, profesorka eh, občianského práva a je expertka, eh, teda je zo expertnej skupiny pre zodpovednosť a nové technológie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za pozvanie, aby sa mohla predstaviť niektoré z našich kľúčových zistení, e, čo sa týka smernice zodpovednosti za produkt. Toto zdá sa nefunguje. Takže expertná skupina pre zodpovednosť za nové technológie e, má dve formácie. Ruby. A máme teda takú širšiu, také širšie poslanie, to je vlastne nové technológie. A ja chcem odprezentovať kľúčové e, zistenia e, z tej druhej formácie, teda nové technológie. E, mali sme posúdiť, do akej miery sú tie existujúce programy pre nové technológie prispôsobené novým technológiám, napríklad e, pokiaľ ide o umelú inteligenciu a samozrejme, ak sa identifikujú nejaké nedostatky, tak e, sme mali predstaviť odporúčania pozmeňovacích návrhov. Naša teda zodpovednosť za e, e, produkty nebola jediná vec, ktorou sme sa zaoberali. V našej správe máme veľmi široký záber, ale treba povedať aj to, že zodpovednosť za produkt je veľmi dôležitým stavebným kameňom e, v celom tomto rámci zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Správa, ktorú sme predložili v polovici roku 2019, e, obsahovala celý rad zistení o zodpovednosti za produkt, a teda o tejto smernici. Vzhľadom na obmedzený čas sa aj ja obmedzím na 8 kľúčových zistení. Prvé kľúčové zistenie je, že definícia produktu asi bude musieť byť upravená. E, aby bolo jasné, či do produktu spadá aj software, ktorý nie je na nejakom hmat hmotnom e, prenosnom nosiči e, a systémy e, umelej inteligencie, digitálny obsah, digitálne služby, hmotné veci permanentne interagujú a teda je nemožné ich nejako presne oddelovať. A to je zohľadnené aj v nedávnej legislatíve o digitálnom obsahu a digitálnych službách. Teraz aj keď povieme, že software by tam mohol byť zahrnutý, alebo že zahrnieme software v budúcnosti, vzniká ten problém, že často e, sa to poskytuje online aj z krajín mimo Európy. A nie je tam nejaký importér v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kde by spotrebitelia mohli žiadať o nápravu. To je konkrétny problém, ktorý treba mať na pamäti keď sa bude revidovať táto smernica o zodpovednosti za produkt, ak to teda e, urobí európska legislatíva. Čiže dodavatelia, ktorí sú mimo Európy, to je ďalšia vec, ktorú treba zohľadniť vzhľadom na to, že zodpovednosť e, sa presúva niekde do Európy, aby sa našlo nejaké iné riešenie. Dôležitejšie asi je čo sú druhy oprávnených škôd. To je momentálne v rámci smernice veľmi obmedzené. Vzťahuje sa to momentálne iba na úmrtie, zranenie alebo poškodenie majetku spotrebiteľa a možno sa to nevzťahuje ani na poškodenie dát alebo iných digitálnych aktív, čo je dnes samozrejme veľmi dôležité. Ale škoda spôsobená technológiami založenými na umelej inteligencii, e, často mm, nie je takáto, skôr ide o otázky súkromia, diskriminácie, alebo je to čisto ekonomická strata. E, preto sa musíme e, opätovne zamyslieť nad tým pojmom e, škody, tak ako je to momentálne definované v smernici. Ďalšia veľmi dôležitá vec je dôkaz e, teda poškodenia a spôsobenia alebo príčiny. E, v takomto zosieťovanom prostredí v dôsledku komplexnosti, neprehľadnosti a samoupravovacích schopností technológií založených umelej inteligencii často prakticky nemožné pre obeď, aby dokázala existenciu nejakej škody a že spôsobila e, teda stratu. E, preto môže byť e, potrebné e, veľmi zásadne e, upraviť e, dôkazné bremeno v primeraných e, prípadoch e, a takisto e, je tam teda povinnosť e, uplatňovať aj nejakú logovaciu technológiu, aby sa to dalo v budúcnosti e, zohľadniť. Ďalší dôležitý bod, kde si myslíme, že súčasná verzia smernice nie celkom vyhovuje výzvam nových digitálnych technológií je toto. E, smernica o zodpovednosti za produkt sa spolieha na ten pojem, že produkty sa uvádzajú do obehu v konkrétnom čase a že producent alebo výrobca preto môže byť zodpovedný iba za škody, ktoré existovali v tom čase, kedy bol produkt uvedený do obehu. Avšak Eh, keď eh, máme dočinia s produktami, ktoré sú prepojené alebo vychádzajú z umelej inteligencie, eh, sa môže produkt stať nebezpečným až neskôr, možno mm, v dôsledku nejakej aktualizácie softvéru alebo dátového toku. Čiže ten relevantný čas eh, musí byť eh, znovu posúdený. No a vzhľadom na to, že tieto produkty, ktoré sú buď prepojené alebo poháňané umelou inteligenciou, eh, producent alebo výrobca často má kontrol nad týmto produktom počas celého jeho životného cyklu, môže byť potrebné posilniť povinnosť monitorovať produkt na zodpovednosť hm, v rámci existujúcich povinností e, vyplývajúcich zo smernice. Tam, kde sa e, teda mm, neskôr ukáže problém s bezpečnosťou, po tom, čo je produkt vlastne v obehu, a ten e, problém bezpečnosti sa dá vyriešiť napríklad e, softverovou aktualizáciou, môže byť za istých podmienok odôvodnené brať na zodpovednosť takéhoto producenta, ak neposkytne takúto softverovú aktualizáciu. Takisto nový zákon o spotrebiteľskom e, predaji obsahuje povinnosť poskytovať bezpečnostné aktualizácie aktualizácie a ďalšie aktualizácie a je to zodpovednosť predajcu ak e, k tomu nedôjde. To je samozrejme trošku iný kontext, týka sa to aj osobného, teda nie osobného zranenia alebo škôd na majetku, ale ukazuje sa, že aký komunitér urobil e, niekoľko krokov a zodpovednosť za produkt, teda tomu možno bude musieť nasledovať. No a v neposlednom rade e, momentálne majú členské štáty možnosť Eh, implementovať smernicu tak, že eh, sa eh, tam vyvinie nejaké riziko po čase uvedenia do obehu. No ale táto alternatíva vzhľadom na vznikajúce digitálne technológie možno už nie je schodná pretože tie technológie sa naozaj veľmi rýchlo vyvíjajú a prakticky nie je možné dať produkt na trh, ktorý by bol absolútne bezpečný. A často vidíme, že po uvedení softveru na trh už vznikajú prvé bezpečnostné nedostatky, ktoré sa možno dali odhaliť aj predtým. Čiže v končnom dôsledku tu máme 8 vecí, ktoré sme identifikovali eh, v tejto smernici definícia produktu, e, poskytovanie online z mimo Európy, druhý oprávnených škôd, dôkaz škody a príčiny, relevantný čas, e, neschopnosť monitorovať, e, neposkytnutie aktualizácií a obrana vývojového rizika. Takže toto je 8 dôvodov, prečo expertná skupina je náchylná si myslieť, že zodpovednosť za produkt, respektíve smernica, bude potrebovať e, revíziu. Ďakujem pekne za pozornosť. Mm, ďakujem. Rozprávu bude koniec, takže najprv si vypočujeme všetky prezentácie. A ďalším rečníkom je pán Frank Schlihuber, e, vyšší konzultant pre e, trhové záležitosti. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslanky a poslanci. Ďakujem veľmi pekne za to, že dnes mám príležitosť eh, podeliť sa aj o pohľad sektoru automotív na túto smernicu. Okay. Klepa združuje viac ako 20 e, popredných spoločností v automobilovom priemysle. Sme aktívni, pardon, viac ako 120 globálnych e, dodavateľských podnikov. Sme aktívni v 20 firmách, 13 národných asociácií. A teraz je otázka, čo robíme. E, investujeme primárne do výskumu a inovácií a v súčasnosti to znamená konektivitu, nové pohonné jednotky a autonómne vozidlá. A tu je kľúčovým e, výrazom samozrejme umelá inteligencia. Sme najväčším investorom mimo Európskej únie alebo okrem Európskej únie, pričom každý rok e, investujeme 25 miliard eur do výskumu a vývoja a inovácií. Takže z tohto pohľadu e, výskum a inovácie sú veľmi dôležitou oblasťou a má to samozrejme presah aj do oblasti pôsobnosti smernice o zodpovednosti za produkt. Ja v tomto prípade um, výskum a inovácie ako e, hnací motor a vývoja nie sú nejako obmedzené, alebo teda tá oblasť nie je nejako obmedzovaná. Teraz, e, aké, aká je naše, naše stanovisko? My sa domnievame, že viac ako 90% všetkých nehôd e, na cestách je spôsobených ľudskou chybou alebo zlyhaním človeka a len malé percento, 10% je spôsobených technickou chybou, ale alebo technickým zlyhaním, lenže teraz, e, keď e, vlastne e, sa plánuje zavádzanie autonómnych vozidel, tak presúvame zodpovednosť z človeka na niekoho, kto tie systémy vyrobil alebo navrhol. Čiže buď to je OEM, teda pôvodný výrobca komponentov, alebo konečný výrobca vozidla, dodávateľ vozidla. A práve preto naši členovia majú trocha obavy z tejto revízie, tejto smernice. Ja by som sa chcel vyjadriť, mm. eh, kde my vidíme potrebu eh, revízie tejto smernice. Takže v prvom rade, čo smernica o zodpovednosti za výrobky prináša? Eh, výrobca bude zodpovedať za škody spôsobené ehm, chybou v jeho výrobku. Mm, toto je veľmi jednoduchá definícia, ktorú podporujú v princípe naši Um, naši členovia, ale je tam niekoľko slov výrobca, škody, produkt a chyba. A <laughs> ide presne o definíciu týchto slov, uh, pretože to je tá kľúčová vec. No a my teda uh, evidentne vidíme a chápeme potrebu slúžiť konečnému spotrebiteľovi a chrániť ho pred zodpovednosťou za škody, ale zároveň uh, podporujeme jednoznačne princíp toho, že tí, ktorí v tomto systéme ekonomicky profitujú, by mali zdieľať e, zodpovednosť, zodpovednosť za škody a e, podiel na riziku v odôvodniteľnej miere. Pokiaľ ide o produkt, o výrobok a tu ten výrobok už e, nie je vnímaný ako fyzický, fyzická vec. V súčasnosti v automobilovom odvetví veľa z týchto produktov má nejaký konektor, a e, má vlastný software. Toto je jeden z príkladov, ale veľa, veľa z výrobkov alebo komponentov vyzerá presne takto. Buď e, majú vlastný software, alebo sú napojené na nejaký software, alebo v prípade autonómnych vozidel ešte aj požívajú využívajú nejakú službu, ktorá je k dispozícii cez sieť. Takže z tohto pohľadu naozaj dôrazne odporúčame novú definíciu výrobku, ktorá v budúcnosti bude zahrňať aj kombináciu hardvéru, softvéru a súvisiacej služby. Čiže ak e, e, sa pozrieme na definíciu chyby alebo poruchy, defect, tak e, vidíme, že sa tu otvára pomerne veľké pole flexibility. A jeden príklad je, že v tejto chvíli um, sa zodpovednosť za škody spája s legitímnymi očakávaniami úrovne bezpečnosti zo strany používateľov. Čo to znamená? Znamená to, že keď dnes napríklad používate navigačný systém, spotrebiteľské očakávania sú také, že v systéme nemusia byť všetky informácie korektné. A, to napriek tomu, že ten systém má najnovšie outdaty. E, aktualizovaný. Ale keď prídu autonómne vozidlá, tak e, ten stav korektnosti informácií bude o mnoho dôležitejší a očakávania používateľov budú tiež o mnoho vyššie. Takže súčasná legislatíva necháva priestor e, tomu, aby sme všetko zakladali na očakávaniach. A tu formulácia state of the art, alebo špičkový, najnovší, bude potrebovať tiež určitú renováciu, kde legislatívne orgány sa budú musieť poradiť s ostatnými zainteresovanými. Čiže ako napríklad e, dosahovať ten, túto úroveň state of the art, čiže kombinácie hardwareu a softwareu cez, dajme tomu, softwarové updaty. Pozrieme sa však na definíciu výrobcu, producer. My berieme za dané, že ide o všetky ekonomické, všetky ekonomické subjekty, ktoré nejakým spôsobom prispievajú k výrobe toho konečného výrobku E, teda nejde len o konečného výrobcu, ale všetkých ostatných prispievateľov. A títo sa musia podielať na tej zodpovednosti za škody. A takisto napríklad e, musíme zohľadniť prípadné modifikácie výrobku, e, tuning alebo zmeny, ktoré výrobca nepredpokladal. A keď sa pozrieme na definíciu, tak by bolo dobré, keby v smernici pod tento pojem boli zahrnutí aj tí, ktorí vykonávajú e, zásadné zmeny výrobku, teda týchto by tiež smernica mala vnímať ako výrobcov. Výnimky z, zo zodpovednosti za škody. Ja už som spomenul na začiatku, že do veľkej miery závisíme od oblasti výskumu a inovácií a tiež potrebujeme istú slobodu na to, aby počas fázy vývoja novej technológie sme boli chránení pred zodpovednosťou za isté škody pretože určite tento priestor potrebujeme na to, aby sa to naše odvetvie, aby mohlo konkurovať napríklad Číne alebo Spojeným štátom. A um, um boli, boli sme veľmi kritickí k tomu, keby na naše odvetvie boli uvolené ďalšie riziká. Čiže e, zhrniem to. Potrebujeme novú definíciu výrobku, musíme to rozšíriť aj na software a služby. Potrebujeme ďalej um, zachovať definíciu poruchy alebo chyby, ale uh, vysvetliť si, čo to bude znamenať v prípade umelej inteligencie. Na strane výrobcu potrebujeme rozšíriť definíciu tak, aby pod ňu spadli aj všetci tí, ktorí prispievajú ku konečnému výrobku, aj tí, ktorí ho modifikujú, modifikujú. Teda a, a ďalšie po štvrté, potrebujeme zmierniť alebo zaviesť možnosť výnimky z odpovednosti za škody v, vo fáze vývoja výrobku. A to je z mojej strany všetko. Týmto by som chcel e, túto prezentáciu uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Šliehub, ďalšou rečničkou bude pani Silvia Selandári, ktorá je Um, z oblasti, je poradkyňou pre právne záležitosti a obchodnú politiku organizácie Orgalim. Je to organizácia, ktorá zastupuje technologické uh, podniky Európy. Takže pani Slandári, máte slovo. Dámy a páni, uh, vážené poslanky a poslanci tohto parlamentu, príjemné popoludne. Ja som naozaj veľmi rada a som poctená, že tu môžem byť a môžem hovoriť o mojej obľúbenej téme, tak povediať, zo smernici o zodpovednosti za výrobky. Ja by som chcela povedať eh, tri veci. V prvom rade, v tom novom vyhradenom čase vám chcem predstaviť našu organizáciu Orgalim. Po druhé, chcem vysvetliť, v akej štruktúre momentálne pracujeme a po ďalšie, chcela by som odprezentovať názory našej organizácie na túto problematiku. Takže, v prvom rade, Orgalim je ehm, Združenie európskych technologických odvetví, ktoré združuje tri odvetvia um, strojné inžinierstvo, um, kovo, um, obrábacie technológie a um, elektronické, elektronické, elektrické odvetvie, elektroniku a IKT. My zastupujeme e, firmy, e, tretinu prakticky firiem v týchto odvetviach e, s ročným obratom 2,1 miliardy eur. Tiež zastupujeme malé a veľké firmy a uznávame, že v prípade týchto malých a stredne veľkých firm ide o firmy, ktoré majú pomerne veľké právne oddelenia, pretože sú to inžinierské spoločnosti a v rámci, teraz ku mne, v rámci Orgalimu, ja mám na starosti záležitosti týkajúce sa právnych a legislatívnych vecí a tu spada práve smernica o zodpovednosti za produkty, ale aj iné záležitosti. Takže ak by som geograficky priblížila Orgalim, my máme členov v 23 európskych krajinách a v súčasnosti um, máme pod sebou združených 45 členských asociácií. Chcela by som teraz ehm, priblížiť E, fungovania našej organizácie. E, kľúčové slovo je tu dôvera. Dôvera je dôležitá preto, lebo spotrebiteľ musí veriť tým našim produktom. Prečo? Je to preto, lebo ak e, a len ak spotrebiteľ bude dôverovať našim výrobkom, bude si ich kupovať. Takže je v našom spoločnom záujme, a teraz myslím na všetkých, ktorí sú teraz v tejto sále, aby sme produkovali výrobky, ktoré budú takúto dôveru požívať. Otázka je, ako sa k tejto k tejto situácii dopracovať. A my v Európskej únii máme dva, dve úrovne legislatívy. Máme tak preventívny rámec a máme rámec, ktorý upravuje možnosti nápravy. A v prvom rade by som chcela poskytnúť prehľad toho preventívneho legislatívneho rámca a potom by som hovorila aj o právnom rámci, ktorý upravuje možnosti nápravy a tam by som sa tomu venovala viac do hĺbky. Čiže ten preventívny e, legislatívny rámec, ktorý sa týka našich e, smerníc, je smernica o strojoch, smernica o nízkonapäťových zariadeniach e, a Všeobecná smernica o bezpečnosti výrobkov. A cieľom tohto legislatívneho rámca je zabezpečiť, aby predtým, než sa produkt dostane na trh, bola garantovaná jeho bezpečnosť. Bezpečnosť pre spotrebiteľov a bezpečnosť pre pracovníkov, ktorí budú používať. Okrem toho, keď sa pozrieme konkrétne na Všeobecnú smernicu o bezpečnosti výrobkov, tak tá napríklad zavádza dohľad nad trhom. A my samozrejme akceptujeme a chceme dohľad nad e, trhmi, pretože chceme, aby tie naše výrobky na trhoch reálne boli bezpečné. A teraz, na nešťastie, v, vo veľmi zriedkavých prípadoch tento veľmi kvalitne skonštruovaný preventívny legislatívny rámec nestačí, respektíve prepustí výrobky, ktoré spôsobia škodu. A v takých prípadoch e, sa iste všetci zhodneme na tom, že, že e, spotrebiteľ by mal mať prístup k možnosti nápravy alebo odškodneniu. A toto je e, práve úloha zodpovednosti za, pro, za produkty, za, za výrobky. A táto smernica o zodpovednosti za výrobky pokrýva náhradu škôd, alebo teda škodu, ktorú e, výrobok spôsobí spotrebiteľovi, pričom e, táto minca má dve strany. Na jednej strane je výrobca. Výrobca, ktorý má striktnú zodpovednosť za škody, to je právnický termín, pojem, ktorý e, prakticky znamená, že spotrebiteľ nemusí dokazovať nejaký, nejaký úmysel, v horšom prípade výrobcu. A na druhej strane to znamená, že spotrebiteľ musí proaktívne dokázať tú škodu, ktorá mu bola spôsobená. Ale keď sa na to pozrieme globálne, tak e, zase tá mince má dve strany. A um, teda na jednej strane uh, netreba dokazovať uh, úmysel, na druhej strane treba dokazovať tú škodu. A teraz uh, názor Orgalimu na túto smernicu. Domnievame sa, že táto smernica je pripravená na nadchádzajúcu digitálnu dobu. Ja by som chcela načrtnúť tri základné trendy, na ktoré táto legislatíva reaguje. V prvom rade tá, táto legislatíva by mala byť a je technologicky neutrálna. Čo to znamená? Znamená, že e, umožňuje vývoj a technologický rozvoj v Európe a toto treba zachovať. Toto je veľmi dôležité, pretože chceme, aby naše firmy boli konkurencie schopné na um, scéne, ktorá je čoraz e, komplikovanejšia z hľadiska konkurencie. Tu fungujú veľmi schopné firmy z Číny, z USA, z iných oblastí sveta, takže tu chceme vedieť konkurovať. Ďalšia silná stránka je, že táto smernica zavádza správnu rovnováhu medzi povinnosťou, e, po, povinnosťami spotrebiteľa na jednej strane a povinnosťami výrobcu na strane druhej. A tretia kľúčová silná stránka je, že táto smernica zavádza právnu istotu. Čo je veľmi dôležité, tak pre výrobcov, ako aj pre spotrebiteľov. Nie sme všetci právnici, takže vždy, keď dôjde k nejakej zmene v legislatíve, um, potrebujeme istú, istý čas na to, aby sme sa prispôsobili. Táto smernica tým, že zavádza stále prostredie, odbúrava túto nevyhnutnosť. A ako spomenuli niektorí z kolegov predo mňou, táto kľúčová legislatíva obsahuje niekoľko kľúčových prvkov. V prvom rade dôkazné bremeno a po druhé e, zodpovednosť za škody v prípade výrobkov, ktoré obsahujú element umelej inteligencie. Začala by som tým dôkazným bremenom. Ako už bolo spomenuté, ehm, v súčasnosti, e, tak ako je to navrhované v smernici momentálne, toto ehm, to, to dôkazné bremeno zavádza, alebo teda obsahuje férový mechanizmus e, nápravy, kde spotrebiteľ nemusí dokazovať buď zanedbanie alebo úmysel výrobcu, ale je spravodlivé v tomto kontexte, že spotrebiteľ e, musí e, konať aktívne a musí dokázať, že e, chyba, porucha mu spôsobila škody. Veľmi dôležitá diskusia sa týka nových technológií a tu je otázka taká, či táto legislatíva je ešte stále, či, či stále zodpovedá potrebám týchto čias. A naše hodnotenie je také, že definícia produktu by mala zahrňať e, software, ktorý je v tom produkte e, e, zakomponovaný. Napríklad robot, ktorý je vo výrobnom závode a obsahuje prvky umelej inteligencie, takže sa môže vlastne učiť, tak tento tiež by spadal ako výrobok pod e, túto smernicu o zodpovednosti za výrobky. My e, sme súčasťou expertnej skupiny, ktorú založila komisia a ktorá skúma tieto otázky. A domnievame sa, že by bolo dobré, keby sme mali nejaké úsmerne, nejaký dokument, ktorý by um, usmerňoval interpretáciu týchto ustanovení smernice. A možno v tomto usmernení um, by v definícii výrobku malo byť objasnené, že aj e, software zakomponovaný do výrobku spada pod smernicu a že mm, si výrobca a spotrebiteľ musia vytvoriť nejaké očakávania a rámec na riešenie takéto situácie. My sme samozrejme ochotní posudzovať e, túto legislatívu. E, akceptujeme posúdenie komisie z roku 2018, ale je pochopiteľne e, nutné, aby sme o tejto téme ďalej hovorili. Ehm, a ja sa veľmi teším na otázky, ktoré by ste nám chceli položiť k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. E, ďakujem vám, e, pani Silandári. Ďalšou rečničkou bude Ursula Pachl, ktorá je zástupkyňou generálneho riaditeľa BEUK, e, to je organizácia zastupujúca európskych spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem výboru IMKO za to, že v tejto veľmi dôležitej chvíli sa zaoberá takouto dôležitou témou. Len stručne priblížim našu organizáciu. Naša organizácia zastupuje 45 národných spotrebiteľských organizácií z celej Európskej únie a Európskej hospodárskej oblasti. A ja chcem povedať, že podľa nás je potrebné zmeniť pravidlá zodpovednosti za e, výrobky, ktoré už v súčasnosti nesplňajú potreby e, trhu a, a nesplňajú ani legislatívny cieľ, e, ktorým je chrániť spotrebiteľov a zabezpečiť zároveň fungovanie jednotného trhu. A ja som veľmi rada, že názov dnešného vypočutia sa nesie v duchu ochrany spotrebiteľov, pretože to je skutočne jadrom a významom existencie tejto smernice a ja som rád, že sa to používa 8 krát v preambule tejto smernice o zodpovednosti za výroky, čiže tá, tá funkcia smernice na ochranu spotrebiteľov je evidentná. Um, spotrebné výrobky, ktoré sú na trhu, v súčasnosti sú e, zásadne odlišné od tých, ktoré zvažovali zákonodarcovia v 80. rokoch, kedy táto smernica koncepčne vznikala. A ja by som chcela upozorniť na činnosť e, expertnej skupiny profesorky Wendy Horst, ktorá e, konštatovala v roku 2019, že niektoré kľúčové myšlienky, ktoré e, sú základom režimu Európskej únie, tak ako bol schválený v roku 1985, sú už v súčasnosti neadekvátne k potenciálnym rizikám vynárajúcich sa digitálnych technológií. Čiže my hovoríme síce teraz o dnešných produktoch, ale musíme si uvedomiť, čo nastane onedlho v budúcnosti na trhu. V roku 2020 sa očakáva, že že bude 20, pardon, 6 miliard pripojených výrobkov, teda výrobkov pripojených do internetu. A potom je tu e, problém s, s médiami, e, ktoré hovoria o bezpečnosti výrobkov. Často sa spomína e, len bezpečnosť informatických, informatickej časti, ale BEUK na základe analýzy testovania výrobkov môže konštatovať, že veľký podiel výrobkov, ktoré už teraz sú v súčasnosti na trhu, um, nemá vôbec žiadne opatrenia na ochranu uh, proti rizikám v tej informatickej oblasti. teda um, sú, sú tu zariadenia, ktoré sú v domácnostiach, ktoré môže akýkoľvek hacker uh, jednoducho rozlusknúť a dostať sa tak, uh, tak chráneným osobným údajom. Uh, a ide aj o očakávania spotrebiteľov vo vzťahu k e, týmto e, prepojeným výrobkom. To by malo byť takisto pokryté definíciou bezpečnosti. Ja som tu uviedla niekoľko noviniek a toho, aký majú vplyv na situáciu. Len som počiarknúť, tú e, komplexnosť, autonómnosť, e, zraniteľnosť a nepriehľadnosť e, týchto produktov, digitálnych produktov a z toho vyplýva celý rad otázok ohľadom aplikácie jednotlivých pravidiel. Ten režim zodpovednosti za výrobky v Európe je už zastaraný a to samozrejme potom znamená, že sa ťažko uplatňujú práva spotrebiteľov a právo na náhradu a teraz je veľká neistota e, a je ťažké e, to presadzovať e, základný princíp, ktorý už poznáme z toho, ako sa aplikujú tieto práva, je taký, že ak tie práva nie sú jednoznačné, tak vlastne spotrebitelia nemajú žiadne práva. Prístup k spravodlivosti a dôvera je potom skutočne veľký otáznik. Treba, aby sme vytvorili rámec na zodpovednosť za výrobky, je to kľúčový prvok. Ide o to, aby ten prechod bol jasný a zameraný na ľudí, aby ľudia mohli dôverovať novým službám a produktom a technológiám. A nejde tu len o spotrebiteľov, ale je to dôležité aj pre fungovanie jednotného trhu ako takého, aby tam boli jednotné a rovnaké príležitosti pre všetkých. A chcem počiarknúť aj to, že súčasná smernica necháva veľa na členských štátoch, pokiaľ ide o to, ako budú využívať jednotlivé princípy. A to riziko je jasne také, že ak Európska únia teraz do toho nevstúpi ďalšími zmenami a doplnením a harmonizáciou, tak si členské štáty vyvinú svoje vlastné pravidlá, pokiaľ ide o jednotlivé technológie a to môže viesť k nerovnakému prístupu k spotrebiteľom v Európskej únii. A to samozrejme neznam, nenaplňa ten princíp úniu rovnosti a to je o, to, o čo nám ide. A ďalší aspekt, o ktorom sa ešte nehovorilo, ale je dôležitý, je, že treba mať integrovaný prístup k zodpovednosti za výrobky v EÚ, lebo tie pojmy, o ktorých hovoríme ako definícia výrobku, definícia bezpečnosti zahrnutie rôznych prvkov do definície bezpečnosti, e, uvádzanie na trh a tak ďalej. To je veľmi relevantné aj v iných kontextoch, napríklad e, legislatíva o bezpečnosti výrobkov, o ktorých sa teraz e, diskutuje a tam sa takisto zdôrazňujú tieto pojmy, takže vyzývame Európsku úniu, aby mala koherentný prístup a zabezpečila, že všetky tieto rôzne koncepty, ktoré súvisia s výrobkami, budú integrované Takisto ešte chcem uviezť niekoľko kľúčových bodov, je ich celý rad, ale zamerala e, som sa na 5. Jednak definícia termínu produkt, už sme o tom počuli od profesorky Wenderhaus, a to veľmi jasne. To sa vlastne dnes uplatňuje len na fyzické, fyzický tovar, to znamená ten, ktorý je hnutelný. Otázka je potom, či bude pokrytý software, ale to e, je e, skôr taká všeobecná interpretácia. Možno by to fungovalo pre súčasné e, produkty IKT, ale keď e, budeme hovoriť o ďalších aplikáciách e, pre e, prepojené produkty, napríklad pokiaľ ide o samostatný digitálny obsah alebo služby, tak tie potom vlastne sú mimo rozsahu pôsobnosti a to môže viesť k problémom a neistotám, takže hardware a software by mali spadať pod ten istý režim, aj keď nie sú takto naviazané Takže hm, hmotný aj nehmotný tovar, aj digitálne služby by mali byť pokryté. Potom ten ďalší pojem, definícia chyby. Tu je problém v tom, čo sa dnes považuje za chybu. Možno to nie je tá správna definícia, možná je príliš úzka v tom digitálnom kontexte Súčasný pojem sa spája s oprávnenými očakávaniami, pokiaľ ide o bezpečnosť zo strany spotrebiteľov, ale máme konkrétne prípady, kedy naši členovia zistili, že v podstate zabezpečenie neexistuje a môže prísť k poškodeniu napríklad v dôsledku útoku hackerov a to potom samozrejme ovplyvňuje bezpečnosť e, výrobku a vlastne taký výrobok nie je zabezpečený, dá sa povedať. A bezpečnostné orgány však povedali, že nie sú kompetentné, nemajú právomoci e, v tomto e, prípade, pretože jednoducho majú ináč definované svoje právomoci. Toto je e, skutočne veľmi veľké riziko v e, digitálnej ekonomike a malo by to byť pokryté, pokryť o prístup k spravodlivosti. No a e, potom ide o posúdenie chyby v dobe, keď bol výrobok uvedený na trh alebo do používania a z predchádzajúcej diskusie jasne vyplýva, že výrobky, ktoré sú zapojené a vychádzajú z používania umelej inteligencie sú veľmi dynamické, neustále sa menia, dokonca majú možnosť učiť sa sami, takže tam môžu nastať zmeny a potrebujeme mať iné vnímanie e, chyby a to také, ktoré vedie k povinnosti monitorovať, aktualizovať a podobne. Ďalší pojem sa týka e, dôkazného bremena, chcem počiarknúť, že toto je kľúčová otázka pre spotrebiteľov, pretože tu ide o prístup k spravodlivosti a k presadzovaniu práva. Aj keď máte práva, ale s tým, ako je definované dôkazné bremeno teraz, v podstate to všetko padá na plecia spotrebiteľa, ktorý musí dokazovať e, e, chybu a prepojenie medzi škodou a chybou. A to v podstate vylúčuje spotrebiteľov z možnosti kompenzácie. Nemyslím, že by bolo potrebné vysvetovať to podrobnejšie. Myslím, že je jasné, že v svete takýchto zložitých technológií a výrobkov nie je možné pre spotrebiteľov dokázať relevantné fakty a prvky tak ako som práve povedala, je ťažké dokázať jednak, čo môže e, priemere ten spotrebiteľ očakávať a e, dokázať e, to, že výrobca nezabezpečil primeranú mieru bezpečnosti a to, že to nie je možné takto dokázať, to vlastne vylúčuje možnosť, že by spotrebiteľ získal nejakú kompenzáciu. Takže treba trocha zvrátiť tento pomer v prospech spotrebiteľa alebo nejak odľahčiť ten režim dôkazného bremena, ako povedala pani profesorka. Už prípad od prípadu aj máme rozsudky Európskeho súdneho dvora e, v prípade, že nastali e, chyby e, pri výrobkoch a to v tom zmysle, že jednoducho určité chyby by sa už automaticky ako také mali e, vnímať. Takže už sme si vypočuli aj to, že je to veľmi e, komplexný ekosystém, napríklad v prípade výrobcov, ktorí e, napríklad dodávajú určité prvky kombinovaného softvéru Chceli by sme tu mať spoločnú zodpovednosť pre všetkých profesionálov alebo výrobcov, ktorí sa podielajú na výrobe produktu, aby spotrebiteľ nemusel zisťovať námáhavo, kto vlastne je nakoniec zodpovedný za prípadnú chybu. No a napokon ešte eh, ochrana proti e, rizikám vývoja, to si myslím, že to nie je vhodný pojem v tomto veľmi dynamickom prostredí a trhu kde vlastne ide o výrobky, ktoré sa rozvíjajú a musia sa prispôsobovať. Ja si myslím, že tu na to takýto pojem nie je miesto. Takže, aby som to zhrnula, máme tu dynamické e, črty e, výrobkov, e, ktoré treba zohľadňovať. Mali by byť pokryté hmotné a nehmotné výrobky a samozrejme obsah aj služby, aj v prípade, že sú samostatné a ide o zahrnutie kybernetickej bezpečnosti a rizika pre ochranu súkromia na internete. A e, možno by stačilo povedať, že e, škody na údajoch, e, ktoré môžu viesť hospodárskej diskriminácii alebo inej diskriminácii, e, e by mali byť kľúčovou zodpovednosťou všetkých e, aktérov a Mali by sme zvýšiť transparentnosť, e, takže a ide o to, aby sme lepšie pochopili, e, o čo ide v prípade tých aktívnych to, tovarov alebo produktov a mali by sme to lepšie chápať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Thank you, Mrs. Uh, The next uh, speaker will, um... Ďakujem veľmi pekne a ďalší rečník je pán Joaquín Nunes de Almeida, riaditeľ Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikateľstvo a malé a stredné podniky. Ďakujem, pani predsednička. Kým sa e, zmiením o e, zodpovednosti za chyby výrobkov, treba podčiarknúť, že umelá inteligencia a dobré fungovanie digitálneho priemyslu v Európe E, je zo strany pani predsedničky van der Leyen a kolegia e, spoločne so zelenou, zeleným dohovorom po, e, vnímané ako dve veľké priority pre Európsku komisiu a cieľ alebo to, že tu ide o prioritu, súvisí s tým, že chceme posilniť európske priemyselné kapacity tak aby e, boli technologicky nezávislé na geopolitickej úrovni. A myslím, že toto treba e, zohľadniť e, a, každú rozprávu o zodpovednosti za chyby výrobkov treba vnímať v tomto širšom kontexte. Ale pokiaľ ide o tú zodpovednosť a príslušnú smernicu, tak tá Eh, je z roku 85, 1985 a je to eh, príklad technologicky neutrálneho prístupu k legislatíve. A napriek mnohým zmenám eh, v oblasti produktov a hospodárstva od roku 1985 sme vlastne boli schopní túto smernicu využívať doposiaľ. Ehm, spotrebitelia sú zodpovední bez pochybenia za výrobky, ale ehm, ten spotrebiteľ musí dokázať e, tú škodu a prepojenie s chybou výrobku. E, na druhej strane to neznamená, že je táto smernica dokonalá a dokonca, ak e, sa ukázalo, že je užitočná, počas tých troch desaťročí sa využívala a bolo to užitočné, treba uznať, že je potrebné vykonať určité zmeny. A poprvý raz e, sme teda v roku 2018 e, vykonali prehodnotenie e, tejto smernice. Zistili sme, že plní svoje ciele a účely, to znamená ochrana spotrebiteľov a spravodlivá hospodárska súťaž, to je stále zabezpečené ale tie ústredné pojmy smernice, ktoré možno boli jasné pri jej vytvorení, predsa len začínajú byť menej eh, jednoznačné eh, v dôsledku vývoja a v dôsledku toho, že máme digitálnu a digitálne a obehové hospodárstvo. Takže to celkovo podkopáva efektivitu smernice, to je pravda. Tie produkty, tak ako existujú dnes, sa menia potom, ako sú uvedené do eh, prevádzky a to je novinka. To znamená, že majú softverové, hardverové aktualizácie, pravdepodobne aj s prispením umelej inteligencie a za ideálnych podmienok e, sa znova opätovne používajú potom, ako sú e, opravené a zdokonalené. A toto sú vlastne e, kroky tej ekonomickej a hospodárskej politiky, kde sa kladie dôraz na takéto obnovovanie výrobkov, aktualizáciu výrobkov. A to vytvára celý rad otázok práve pokiaľ ide o povahu výrobku. V prvom rade je software vždy produktom. Po druhé, je to e, nejaká zložka, e, e, komponent. Po tretie, kto je výrobcom takého komponentu. Po štvrté, tento pojem zahrňa tiež aj poskytovateľov aktualizácií napríklad alebo rozšírení. A, a, a po piaté, dal sa predpokladať účinok škody a po šiesté, sú e, napríklad e, e, tie ochranné mechanizmy pre výrobkov, ako napríklad ochrana v prípade neskôršej chyby stále platné. My uznávame, že táto smernica vždy poskytuje jednoznačné odpovede na tieto otázky a preto sme vytvorili v roku 2018 expertnú skupinu, aby nám pomohla pri vypracovaní usmernení a táto skupina sa skladá z členských štátov, zástupcov priemyslu, občianskej spoločnosti a akademického sektoru, aby sme dosiahli širší, čo najširší konsenzus, pokiaľ ide o e, chápanie smernice a mnoho z mojich e, kolegov tu, čo sú e, prítomní, dnes sa zúčastnili práce tejto skupiny. Ako viete, e, e, je ďalšia e, skupina, ktorá sa skladá z nezávislých akademických expertov, ktorí sa zaoberajú novými digitálnymi technológiami na národnej úrovni. Kolegovia z DG Čas na tom spolupracujú, takisto, ktorí sú tu na mojej lavici. Komisia ešte musí prijať tieto usmernenia o zodpovednosti za chybné výrobky, ale už počas diskusí sa ukázalo, že kým je celkový konsenzus, pokiaľ ide o užitočnosť smernice, nie je taký konsenzus, pokiaľ ide o niektoré detaily tejto smernici. A e, v oznámení e, z roku 2018 o umelej inteligencii Mm, my e, vnímame e, otázku zodpovednosti za výrobky aj v kontexte e, umelej inteligencie. To je niečo, čo pani predsednička komisie zdôraznila práve ako súčasť plánu na prvých 100 dní. A ide tu o to, aby sme sa zaoberali novými charakteristikami výrobkov v období digitalizácie a umelej inteligencie. Máme e, funkčný rámec pre zodpovednosť za výrobky v EÚ. Vzťahuje sa na všetky výrobky od súrovín až po zložité e, prístroje a roboty, e, prepojené vykurovacie systémy až po práčky, inteligentné práčky, ale pravdepodobne to ešte nie je dokonalé. Mohli by tu byť pádne argumenty na to, aby sme niektoré koncepty tejto, koncepty tejto smernice dôkladne preskúmali. A chcel by som nakoniec zdôrazniť, e, že jedným z hlavných e, prínosov smernice je jej široké aplikovanie, uplatňuje sa na všetky výrobky bez ohľadu na povahu technológie. A táto neutralita je jedným z hlavných stavebných bodov, e, blokov našej legislatívy. Chceme v každom prípade, aby sme nemali nejaký digitálny jednotný trh a nejaký ďalší iný jednotný trh. Chceme, aby to bola jedna vec. A mm, z toho plinie potreba podporovať inovácie, ale zároveň posilňovať aj bezpečnosť e, výrobkov. Ďakujem, pani predsednička. Um... Ďakujem pekne. A posledný rečník je pán Staudenmayer, šéf jednotky pre zmluvné právo z DG Just. A ešte než začnete, chcem ukázať aj túto správu. Samozrejme hovorila o tom naša prvá rečníčka a chcem teda povedať, že tu máme niekoľko kópií e, pred miestnosťou a je to k dispozícii aj online pre všetkých, ktorí by sa o tom chceli dozvedieť trochu viac. Je to užitočné pre súčasnú diskusiu. Takže nech sa páči, pán Štademaj, mať slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za úvodné slova. Dámy a páni, som veľmi rád, že som tu. Bol som požiadaný, aby som odprezentoval túto správu, ktorú ste práve ukázali. Chcem vyzvihnúť, viacerí rečníci toto už spomínali, že komisia vytvorila vlastne dve vetvy tejto expertnej skupiny. Jedna sa zaoberá smernicou, druhá sa holisticky zaoberá s zodpovednosťou. A toto je správa e, tej druhej vetvy. Toto nie je dokument komisie. Komisia ešte nemá takúto líniu o, o hľadne umelej inteligencie a kolega Nunes de Meida už spomínal, že na budúci mesiac môže byť takáto iniciatíva v celom balíku. Bude tam aj správa o bezpečnosti a spolahlivosti a zodpovednosti umelej inteligencie. Takže ja chcem túto správu vysvetliť. To e, som bol požiadaný, ale zatiaľ vám k tomu neviem dať e, líniu komisie. Ako som už spomínal, expertná skupina e, na to nahľadala holisticky, na tie vznikajúce technológie a teda s tým súvisiacu zodpovednosť. Začnem kľúčovým zistením expertnej skupiny, čo teda pre niektorých bude úľava, pre niektorých sklamanie, ale v zásade chcem povedať, že nie je potrebné na novo vynáša, vymýšľať koleso. E, právo o zodpovednosti sa e, vlastne zaoberá novými technológiami po 200 rokov už od vymyslenia alebo vynájdenia parného stroja. Ale skupina expertov e, hovorí, že sú niektoré výzvy, ktoré sú špecifické pre umelú inteligenciu. Predrešníci už niektoré z nich spomínali. Ja sa chcem venovať iba trom. Nemám čas eh, pre všetkými. Tie tri sú autonómnosť, eh, neprehľadnosť a komplexnosť. To všetko tu už zaznelo. Takže, čo to znamená a k čomu to vedie? Autonómnosť, autonómia je schopnosť eh, zariadenia s umelou inteligenciou byť v istom rámci, príjmať rozhodnutia, ktoré nie sú vopred určené ľudskou bytosťou, teda nejakým dizajnerom. Dizajner sa rozhodol, aký bude algoritmus, ale ak je e, to strojové učenie a ten stroj sa sám učí, tak v identickej situácii sa rozhodne identicky, tak ako to bolo predtým otestované. Čiže ak auto bolo otestované, tak v identickej situácii robí toto, tak neskôr urobí presne to isté v tejto situácii. Ale v reálnom živote situácie nie sú nikdy, prakticky nikdy nie sú identické. Čiže ak auto má nejaké iné svetlo, inú rýchlosť, možno urobí niečo iné. A to je tá autonómia, autonomnosť. A to znamená, že um, umelá inteligencia sa rozhodne sama. Neprehľadnosť. Um, to je tzv. E, black box efekt, efekt čiernej skrinky. A niekedy ani developery vlastne nechápu, ako tie neurálne siete fungujú, ktoré vlastne pomáhajú tomu učeniu sa strojov a aký je výsledok, ak sa vloží nejaký vstup. A tretia výzva, ktorú chcem spomenúť, je komplexnosť. A to znamená, že umelá inteligencia sa často nachádza v nejakom komplexnom ekosystéme internetu vecí. Môže tam byť mnoho hráčov, mnoho produktov a služieb a je veľmi ťažké identifikovať, či výsledkom, ako, či vo výsledku sa stala nejaká škoda a k akému zdroju sa dá vlastne odsledovať. Keď sa pozrieme na tieto tri výsledky, aký je výsledok? V prvom rade fakticky je veľmi ťažké, ak nie je nemožné, odsledovať eh, k zdroju, či sa, ak sa udiala nejaká škoda, aký je zdroj tento alebo príčina tej škody a pripísať to nejakému človeku. A to je výzva pre existujúce národné právo v oblasti zodpovednosti za škodu no aký je tam e, výsledok, čo sa týka politických opatrení. No, jedno tu už spomínala Urzula Pachel a síce, že v, pokiaľ dôjde k sporu a obeď chce zažalovať e, niekoho, kto spôsobil svojim konaním škodu, tak to je neprimerane ťažkopádne a nákladné. A to vlastne obeti môže uprieť prístup k efektívnej spravodlivosti. Pretože je veľmi ťažké zistiť, kto je vlastne vôbec zodpovedná tá osoba a po druhej je veľmi ťažké dokázať, ehm, čo je potrebné dokázať pre úspešnú žalobu, čiže treba dokázať škodu alebo chybu, ehm, nejakú stratu, ale musíte dokázať kauzalitu medzi chybou, poškodením a škodou. Čiže tieto dva prvky, e, čo, čo by mala bežná obeď dokázať, to je buď nemožné, alebo nesmierne ťažké. A ak je to také ťažké, tak e, to bude nesmierne e, drahé. A toto podľa expertnej skupiny môže viesť k tomu, že obete nebudú mať prístup k efektívnej spravodlivosti a vedie to k druhému efektu. A to je, ako e, sa s ľuďmi zaobchádza. Ak ste obeťou nejakej tradičnej technológie, tak relatívne dobre viete, že niečo sa udialo a môžete teda e, získať e, kompenzáciu škody. Avšak obeť nejakého zariadenia s umelou inteligenciou to možno nevie. A môže to viesť k tomu, že bude mať vlastne horšie zaobchádzanie, čiže je tá obeť vlastne diskriminovaná v porovnaní s obeťou tradičnej technológie a to je problém. Čiže toto sú tie e, výzvy, niekoľko z tých výziev, e, ktorými sa zabrala expertná skupina a niekoľko účinkov týchto víziev. No, čo teda navrhuje expertná skupina, ako sa s týmito e, vysporiadať? A prvá dôležitá vec, ako som už povedal, nie je potrebné opätovne vymýšľať koleso. Dôležitý je prístup. A síce expertná skupina má prístup založený na riziku, zameraný na cieľ. Čiže e, nie je možné nájsť riešenie, ktoré bude vyhovať na všetko. Musíme sa naozaj pozrieť na to, aké riziká sú tu obsiahnuté a mali by sme to zacieliť, prispôsobiť tým rizikám. To sa v podstate odvíja späť k inej expertnej skupine, ktorú komisia vytvorila pre umelú inteligenciu, to je skupina na vysokej úrovni, na vypracovanie etických usmernení a politických usmernení. Žiadne z týchto e, politických usmernení e, teda nie sú nad, tými, e, nad tým rizikovým prístupom. Čiže v prvom rade sa tu rozlišuje. Rozlišuje sa medzi vysokým rizikom aplikácií s umelou inteligenciou a iným. Čiže povedzme, že nízkym rizikom. Vysoké riziko umelej inteligencie, to je veľmi zriedkavé. Skupina expertov e, používa viaceré faktory na definovanie, čiže jednoznačne hovorím o úplne autonómnej umelej inteligencii, no ale všeobecná verejnosť vlastne musí byť ohrozená. A druhý prvok je, že právny záujem, dôležitá hodnota musí byť ohrozená, čiže život, zdravie, bezpečnosť, škoda na majetku. Čiže iba ak máte kombináciu týchto kritérií, e, vtedy sa to dá považovať za aplikáciu s vysokým rizikom. A tieto aplikácie s vysokým rizikom, tam skupina expertov navrhuje e, prísnu zodpovednosť. Prísna zodpovednosť je e, niečo, čo existuje vo všetkých členských štátoch do rôznej miery, za rôznym účelom. No vlastne aj najznamejší e, príklad známy aj neexpertom je plyn. Keď vyjdete z parlamentu, e, sú auta. Ak vidíte z parlamentu a tam sú auta, prejdete, prejde vás auto, tak máte vlastne nárok na kompenzáciu voči vodičovi. Vodič porušil pravidla cestnej premávky a alebo môžete mať e, nárok na odškodnenie voci výrobcovi, ak je auto chybné alebo e, to môže byť e, majiteľ, ktorý je napríklad prísne zodpovedný, aj keď e, teda tam nebolo. Ale sú tam teda tie tri, tri faktory vo väčšine členských štátov a tá aplikácia vysokého rizika navrhuje, aby sa tento model e, zodpovednosti za motorové vozidlo rozšíril aj na tie vysokorizikové aplikácie umelej inteligencie. Čiže mať tam túto mobilnú zodpovednosť, čiže obeď nemusí preukazovať, že došlo k nejakej chybe alebo že tam bol de, že bola škoda, ale musí iba dokázať, že riziko, ktoré sa e, prejavilo, viedlo k, tej, e, k tomu poškodeniu. A to vychádza z dôvodnenia, že ak osoba, ktorá má ekonomický úžitok z využívania systému, vystavila všeobecnú verejnosť e, ohrozeniu, a to riziko teda sa zrealizovalo a preto je tá osoba zodpovedná. To sa má rozšíriť teda na tie rizikové aplikácie. Ale ešte chcem rýchlo dodať, že expertná skupina e, povedala, že vlastne nemá nejaké ďalšie príklady, iba niekoľko málo pre takéto vysokorizikové aplikácie, je v podstate naozaj len pár. E, vlastne kvázi všetko, čo sa hýbe, autonómne autá, drony, roboti, ktorí do, doručujú balíky. No, v zásade ide o to, čo sa hýbe. Všetko ostatné, a to je tá veľká maska aplikácií s malou inteligenciou, tam sa to má prenechať národnej legislatíve, do toho nemusíme zasahovať, len tu a tam možno trošku niečo doladiť. A to je ten zacielený prístup založený na riziku, ktorý som spomínal. Sice väčšinou e, sa tam musí vyriešiť to dôkazné bremeno, to tu už viacerí predrečníci spomínali, pretože je nesmierne ťažké dokázať e, toto. Navrhuje skupina expertov alternatívne riešenia. Buď teda e, uvoľnenie dôkazného bremena, alebo prenesené dôkazné bremeno, čo by mohlo byť e, späté s niektorými kategóriami. Napríklad porušenie kybernetické bezpečnosti alebo pravidel bezpečnosti produktu. Ak teda napríklad operátor systému dostane nejakú aktualizáciu kybernetickej bezpečnosti, ale neaktualizuje ju a tento operátor by potom mal dokázať, že tá škoda nebola jeho chybou spôsobená. Ak by bol urobil všetko, čo vyžadovali štandardy kybernetickej bezpečnosti, tak obeď musí e, dokázať tú chybu. Druhá kategória je tá logovacia povinnosť, čiže Mala by tu byť povinnosť logovať, napríklad v aute, 15 minút pred eh, mm, nehodou sa ukladajú dáta a operátor potom môže tieto dáta odovzdať eh, obeti a pomocou tých dát môže obeť si eh, nárokovať odškodnenie. Ale ak tie dáta nie sú zalogované, nie sú odovzdané obeti, tak opäť je to prenesenie dôkazného bremena a operátor musí dokázať, alebo prevádzkovateľ musí dokázať, všetko bolo v poriadku. Tak to sú také príklady. A ešte jeden posledný by som spomenul. E, to hovorí, tomu hovorí expertná skupina princíp ekvivalentnosti. Máme taký prípad, e, že v legislatíve členských štátoch mnohých Existujú systémy, kde napríklad sú zamestnávateľia zodpovední za to, čo robí zamestnanec. Napríklad idete do nemocnice a operuje vás lekár, teda človek a možno o 5-6 rokov budú autonómne e, medicínske roboty, e, ktoré e, napríklad budú robiť to, čo robia študenti alebo nejakí začínajúci lekári, že budú zašívať operačnú ranu. No a ja neviem, napríklad tam ostanú nožnice v tej rane zašité, čo je hlupa chyba, ale keby to bol človek, máte samozrejme nárok voči tomu lekárovi, ale aj voči nemocnici za to, čo urobil ten uh, lekár. A skupina expertov hovorí, nemali by sme zasahovať do týchto rôznych podmienok zodpovednosti, avšak nemocnica by nemala e, sa e, nemala byť schopná sprostiť sa tej zodpovednosti len preto, že človek je nahradený umelou inteligenciou. Čiže to je niekoľko príkladov. V zásade, čo by som teda chcel, aby ste si z tohto odniesli, sú dve veci. Dve také hlavné vyhlásenia skupiny expertov. Teda nie je potrebné opätovne vynájsť koleso, ale výzvy e, navzájom prepojené. Ehm, tam, kde umelá inteligencia vedie k nejakej, e, nejakému narušeniu, tam odporúča skupina expertov takýto zacielený prístup založený na riziku. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne všetkým expertom za vaše vystúpenia a teraz môžeme otvoriť rozpravu. Mám tu už niekoľko prihlásených, e, takže pozerám sa ešte, či sa niekto ďalší hlási. Pán Agius, Začneme pani Gebhardt, nech sa páči. Ďakujem pekne. Boli to veľmi užitočné vystúpenia, ktoré sme si tu teda vypočuli a veľa by človek sa mohol pýtať. Ja sa budem sústredovať len na jednu vec. Keď <sighs> musím si správne nájsť pani Selandari ak to správne hodnotím, čo ste povedali, tak ste povedali, že v zásade nemusíme nič meniť, všetko je super, všetko je v poriadku a môžeme pokračovať tak ako doteraz. A preto otázka na pani Vendehorst. Ja som mala skôr dojem, že vy ste zastávali trošku iný názor a neviem si ani predstaviť, že by smernica z roku 1995 čo sa týka definície pojmov produktov, ešte dokázala obsiahnuť všetky tie nové druhy produktov so všetkými tými algoritmami, softvermi, aktualizáciami, e, samoučiacimi sa strojmi a tak ďalej, že to všetko naozaj ešte spadá do tých definícií produktov a preto e, to teda spadá do rozsahu pôsobnosti. Mohli by ste mi to teda ešte raz potvrdiť. A druhá vec, ktorú, hm, kde si kladem otázku, to, čo tu napísala skupina expertov, e, veľmi komplexný spôsob riešenia je, že či to je naozaj užitočné, ak máme tieto rôzne odstupňovania podľa toho, nakoľko komplexný je ten produkt, ako to teda zorganizovať, že od akej úrovne komplexnosti e, potom nástupuje ten ďalší krok e, zodpovednosti alebo prenesenia zodpovednosti. Z pohľadu profesorky je to schodná cesta, ktorou by sme sa mohli uberať a ja teda predsa len mám isté obavy, lebo treba zvažiť jednu vec. Najmä keď ide o algoritmy, keď ide o stroje, ktoré sa učia sami. Algoritmy nie sú neutrálne, píšu to ľudia. Ľudia, ktorí tiež majú nejaký vlastný príboh, príbeh, či chcú alebo nie, to tam celé e, vlastne vojde a tie samoučiace sa stroje sa samozrejme budú učiť podľa toho, aké je ich prostredie, čo sa udeje, keď sa to prostredie zmení. Ako by sme teda mali tieto otázky, pokiaľ ide o zodpovednosť, poňať? Čiže toto sú otázky, ktoré si musíme položiť a naozaj si myslím, že e, jednoznačne potrebujeme vašu pomoc, aby sme našli správne odpovede. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Vendehorst zodpovie, ale možno pani Elandari chce ešte niečo povedať. Vy ste tu tiež boli spomnutá, takže možno obidve viete zodpovedať. Ďakujem pekne za túto otázku, za tieto dve otázky. Chcem potvrdiť, že áno, myslím si, že potrebujeme revíziu. Ja súhlasím s kolegyňou, že by sme mali byť veľmi vďační, že smernica zodpovednosti za produkt je technologicky neutrálna a myslím si, že by sme sa toho mali pridržať na maximálnej možnej miery. A takisto súhlasím, že vtedy, v 80. rokoch, to bola skutočne vlajková legislatíva, bol to obrovský úspech európskeho legis- zákonodárcu, mali by sme byť na to hrdí a mali by sme si z toho zachovať tie dobré prvky. Avšak, odtedy uplynulo naozaj veľa času. Veci sa vyvinuli, myslím, že som niekoľko z nich vyzdvihla, ďalší rečníci spomenuli ďalšie črty moderných digitalizovaných produktov, ktoré už jednoducho tam jednoducho už tá smernica nepostačuje a takisto účel smernice bol vyzvihnutý. Naozaj dobrý účel už nie je dosiahnutý, ak sa neprispôsobí realite moderných produktov. V mnohých bodoch teda súhlasím, čo sa týka prínosov, ale jednoznačne je tu potrebná revízia. Čo sa týka vašej druhej otázky o komplexnosti správy, no Trošku je to ťažké, keď ste v expertnej skupine a nemáte príjmať nejaké pravidlá. My sme boli explicitne požiadaní, že sme nepísali nejaké pravidlá, ale máte dať nejaké všeobecné usmernenie. No, jednoducho všeobecnejší obraz. A samozrejme, potom je na európskom zákonodarcovi, najmä teda na vás, aby ste rozhodli, ako to chcete implementovať. A vidíme to aj v iných oblastiach legislatívy umelej inteligencie, že nie je to až také ťažké dohodnúť sa na tých veľkých princípoch, Eh, že chceme mať prístup založenia jazyku a tak ďalej. Ale potom, keď ide o podrobnosti tej legislatívy, tak samozrejme je to trošku komplikovanejšie, pretože existujú rôzne techniky, ktoré všetci poznáme, napríklad sektorový prístup alebo uvedenie konkrétnych technológií, všeobecné klauzuly, čo podporuje nejaký zoznam príkladov a tak ďalej a tak ďalej. Všetci vieme, že sú legislatívne postupy na zvládnutie týchto problémov, ale bude to dosť náročné. S tým absolútne súhlasím. Ďakujem pekne za vašu otázku. Myslím si, že krása tejto smernice je v tom, že je technologicky neutrálna, takže čo to znamená v praxi? Áno, uh, je tu z roku 1985, avšak ešte stále je účelová, slúži svojmu účelu. Prečo? Pretože tie definície boli dostatočne široké na to, aby nové produkty, ktoré sa odtedy vyvinuli, ešte stále spadali do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, preto tá smernica dobre funguje. A samozrejme, diskutujeme spolu s komisiou, s parlamentom o tom usmaňovacom dokumente, na interpretáciu niektorých tých pojmov v smernici, čiže my v Orgalin podporujeme toto úsilie, myslíme si, že to bude užitočné, najmä pre ten embedovaný software, ktorý mm, by sa mal považovať za produkt. Bolo by to naozaj užitočné, aby sme mali takýto usmeňovací dokument, takže sa na to tešíme. Ďakujem pekne. Thank you. Next on my... Ďakujem. Ďalej mám na zozname váženú pani podpredsedničku Grappini. V prvom rade by som chcela poďakovať e, pani predsednička Petra za to, že ste toto vypočutie zorganizovali. Táto téma je veľmi dôležitá. Ja som rada, že ju riešime takto na začiatku roka. Ja mám pocit, že všetci ste si odviedli svoju prácu a áno, uvedomujem si, že na expertnej skupine môžeme vytvárať pravidlá, ale možno by ste nám mohli povedať eh, niečo o svojom vlastnom osobnom názoru, lebo ak by sme sa všetci zhodli na tom, že táto smernica je zastaraná, a ešte aj komisia to priznala, tak možno by sme mohli eh, začať tým, čo reálne potrebujeme a chceme. A podľa mňa v prvom rade chceme jednu vec, nekomplikovať priemernému spotrebiteľovi život. E, samozrejme, do istej miery má prístup k spravodlivosti, ale a mal by mať, ale nechceme to komplikovať. Treba definovať výrobok. Samozrejme, žijeme v inej ére, než keď sa smernica koncipovala, ale ja myslím, že ak je zhoda, komisia by mala, mala navrhnúť definíciu výrobku a tiež treba definovať chybu, pochopiteľne. Ale e, v prvom rade treba hovoriť e, a definovať o pravidlách, ktoré definujú zodpovednosť za škody, pretože v roku 1985 e, neexistoval robotický vysávač, to je napríklad darček, ktorý ja som dostala na Vianoce od manžela až tento rok. A keď sme Eh, ho nastavili. Potrebovali sme obmedziť plochu, na ktorej sa ten robotický vysávač pohybuje. Ja sa snažím vždy po sebe zanechať poriadok, keď odchádzam z domu, ale ne, nedarí sa nám s tým robotom nejako zžiť, zbehol nám zo schodov. Takže keď sa, <laughs> keď sa keby som sa snažila získať nejakú náhradu škody, neviem ani koho by som mala kontaktovať, či výrobcov alebo niekoho iného, keby to spôsobilo nejakú škodu. Ale je to taký drobný príklad, aj keď pomerne hmatateľný príklad, s ktorým sa môže stretnúť dnes hoci kto. Teda spotrebiteľ sa nachádza v zložitej situácii. Vy ste hovorili o autách. Moje nové auto si nevšimlo to, čo sa v manuáli v príručke hovorilo, že by si všimnúť malo. A teraz koho mám kontaktovať? E, predajcu, výrobcu alebo programátora, programátora čo naprogramoval ten software? Takže to je moja otázka na komisiu, aj na vás, drahá Petra. Ja by som bola rada, aby komisia na základe toho, čo zistili experti, a možno by ste mohli e, vyzvať expertov, aby prišli s konkrétnymi návrhmi. No skrátka by som chcela, aby komisia tiež navrhla um, alebo teda prišla s, s návrhom, ktorý bol zameraný viac na spotrebiteľa. Lebo predstavme si, že život spotrebiteľa už je tak dosť komplikovaný, tie nové výrobky často vyžadujú kompletné zaučenie a ani potom to nefunguje veľmi dobre, ale ja súhlasím s tým, čo eh, povedala eh, kolegyňa jedna z prednášajúcich z Orgalimu, pani Selandar, je všetko je založené na dôvere. Samozrejme, ja e, by som nemala ako e, spotrebiteľka vymýšľať dôvody, prečo sa daná chyba vo výrobku objavila. Dokonca aj keď som aj keď som, aj keď, aj keď som mala inžinierka, tak e, možno v mojej oblasti špecializácie, aj tak by som nevedela zistiť, kde sa stala s tým robotikom, s tým robotickým vysavačom chyba. Čiže z môjho pohľadu bolo otvorených veľa zaujímavých otázok, ale chcela by som v konečnom dôsledku sa spýtať komisie, plánujete vytvoriť novú smernicu? Plánujete prísť s novým návrhom? A expertnej skupine by som chcela odkázať, chcete prísť s novým návrhom tak, aby sme vyšli v ústretiach tak spotrebiteľom, ako aj zástupcom odvetvia, respektíve odvetví. Ďakujem, pokračuje pani Desuter, pani Grapini. Teraz otváram diskusiu, alebo teda, pardon, dávam, dávam všetkým e, členom nášho panelu, respektíve rečníkom priestor, aby odpovedali, zareagovali na to, čo pani Grapini povedala, podľa ľubovôle. Komisia, um, pán Nunes de Almeida, ja som, musím povedať, bol prekvapení otázkou, alebo teda princípom technologickej neutrality. To je pre nás jeden zo základov. A to, ako si tento pojem definujeme, by mal byť čo najširší, čo najmenej segmentácie. Možno budem apelovať za DG Growth, Grow, alebo teda budem ponúkať skôr náš pohľad, ale my by sme chceli, aby právne veci skúmali právnici, lenže táto vec, tá, táto, táto problematika je zasadená v širšom kontexte, kde hrá úlohu aj schopnosť a naše e, priemyselné prednosti a hm, hospodárska budúcnosť Európy závisí od toho, ako Európa bude využívať dáta a do akej miery budeme schopným hráčom na tomto poli. No a či konkrétna legislatíva tomto prípade táto smernica si zasluhuje reformu, tak v tomto kontexte a s týmto cieľom by sme e, si mali povedať, že ide o tému ochrany spotrebiteľov, ale zároveň ide o otázku hľadania správnej e, legislatívnej rovnováhy, pretože my zároveň chceme ochrániť našu, naše budúce, náš budúci priemysel alebo odvetvia ekonomiky, ktoré tiež chceme, aby profitovali. Takže Popri tomto všetkom musím povedať, že sú dobré argumenty za um, v prospech tej snahy e, preskúmať, prehodnotiť niektoré z pojmov v smernici, takže to je, ako kolega Dirk Staudenmayer povedal, my nemáme zatiaľ termín takéhoto niečo. Ak môžem niečo podať, ja hovorí pán Staudenmayer, v prvom rade by som rád reagoval na vaše veľmi konkrétne príklady. Ten robotický vysávač, ktorý spadol zo schodov, lebo tam niečo nefungovalo, to, to, to vozidlo, ktoré neurobilo niečo, čo malo, toto sme vlastne pokryli, to sme riešili, pretože zákonodarcovia, teda parlament a rada, minulo, minulom máji schválili dve smernice o Eh, zmluvách na dodávku digitálneho obsahu a, predaj, teda smernica o predaj tovaru, to sú dve smernice, kde je zakotvená zodpovednosť za škody eh, výrobkov s digitálnym elementom. Takže toto sú smernice, ktoré upravujú práve takéto výrobky, v ktorých je ten digitálny element. Teda môžete ísť v princípe na základe smerníc rovno za predávajúcim alebo predajcom a požiadať o nápravu, či už o náhradu veci alebo eh, úhradu Eh, úhradu eh, nákladov na opravu, alebo môžete požiadať aj o eh, môžete vypovedať zmluvu, ale nemôžete žiadať o náhradu škôd. Vo svojom návrhu komisia mala takýto návrh na náhradu škôd, ale ten bol vypustený na rade. Čiže zmluvná náhrada škôd nie je harmonizovaná a je to oblasť ponechaná na členské štáty. Expertná skupina však teraz hovorí o inom, o náhrade škôd tam, kde neestoval žiadny zmluvný vzťah možno preto, že ste spomenuli výrobcu alebo ja neviem, prevádzkovateľa. Je tu otázka toho, čo sa stane, ak sú spôsobené škody a nejestvuje zmluva s niekým, alebo máte zmluvu, ale um, tá náhrada škody potom vyžadovaná bilaterálne. Čiže dajme tomu, dojde k nehode, to je presne takýto prípad. Hej? Dojde k nehode a toto je vec, ktorá zatiaľ nie je riešená európskou legislatívou. Ale druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, a tu musím eh, podporiť eh, kolegu Nunes de Almeidu z DG Grow, je absolútne nevyhnutné, aby sme eh, pamätali na ten širší kontext. Komisia vo svojom oznámení z roku 2018 s názvom Umelá inteligencia pre Európu hovorí o akomsi širšom pohľade, kde chceme podporiť nasadzovanie týchto, te, tejto technológie. Prečo? Pretože pre hospodárstvo a aj spoločnosť táto technológia môže mať obrovský prínos. Aby sme to dosiahli, komisia vtedy konštatovala, musíme skúmať rôzne oblasti politiky. Jedno, jed, jednou z tých oblastí e, bol vhodný právny a etický rámec. A dôvod, že sme to nazvali právny a etický rámec, e, má dve, dva aspekty. V prvom rade ide naozaj o dôveru. Čiže my môžeme mať fantastické technológie, ak ich občania nebudú akceptovať, tak sme nám na nič. Po druhé, chceme podporiť stabilitu prostredia pre podniky. Podniky jednoducho musia vedieť, aké budú ich eh, aká bude ich zodpovednosť za škody alebo riziko, ktoré budú vystavené do, dopredu. A ďalšia vec, eh, kde chcem tiež nadviazať na kolegu, Áno, e, medzinárodné prostredie tu zohráva veľkú úlohu a tu by som vás chcel poprosiť, aby ste sa pozreli na to, čo sa stalo s GDPR. Pred niekoľkými rokmi, keď bolo nariadenie o ochrane osobných údajov schvalované, tak e, sa hovorilo, že to spôsobí pre európske podniky obrovskú konkurenčnú nevýhodu, pričom e, firmy z tretich krajín tým nebudú postihnuté. Teraz sa pozrime, čo sa deje vo viacerých členských, vo viacerých, pardon, tretich štátoch mimo Európskej únie je to vnímané ako konkurenčná výhoda európske, európskych podnikov. Je to pre európske firmy um, vec, ktorou sa môžu chváliť. Takže aj toto treba zvážiť v tejto diskusii o umelej inteligencii a o tom, ako k nej budeme prístupovať. A to osobitne, eh, keď budeme hovoriť o nejakom etickom základe pre jej nasadzovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, ja by som chcela zareagovať, e, hovorí pani Páchl, na otázku e, technologické neutrality, čo je iste veľmi dôležitý princíp. Rada by som však e, povedala, že ak chceme podporovať digitálnu spoločnosť, dátovú ekonomiku a prechod na dátové hospodárstvo, tak pre Európanov je veľmi relevantné, a to si myslím je relevantné pre túto snemovňu, že takýto digitálny prechod by sa nemal udiať e, na úkor spotrebiteľa, určite nie na e, úkor e, vykonávania základných práv, a slobod a spravodlivosti a práva na náhradu škody alebo nápravu, čo sú základné práva, ktoré majú európsky spotrebitelia. A keď sa o tom hovorilo, tak ja by som chcel povedať veľmi jasne, že súčasný režim náhrady škody a zodpovednosti za, škody v smernici o, náhrade, o, zodpovednosti, za o zodpovednosti za škody spotrebiteľom tieto práva nedáva. Vo viacerých prípadoch nové produkty alebo produkty s týmito digitálnymi technológiami budú spadať pod túto smernicu o náhrade škody, ale vo viacerých nie. Takže otázka skôr je taká, že ak sa niečo pokazí a spotrebiteľ utrpí škodu, má, má nárok na náhradu? Lebo opakujem, princíp je, že prechod na digitálnu ekonomiku by nemali znášať e, spotrebiteľe, alebo teda negatív, by nemali znášať len spotrebiteľe. A potom je tu ten scenár, že odvetvie alebo podniky prinašajú na trh len produkty, ktoré e, majú primeranú mieru bezpečnosti a zároveň splňajú očakávania spotrebiteľov, tak to je dosť ťažké, táto formulácia, pretože spotrebitelia nevedia, čo majú očakávať, ak tá technológia je úplne nová však. A potom je tu e, tento pojem opatrnosti, prístup na báze rizika, ako povedal pán Štaldemajer, pretože riziko môže znamenať niekoľko vecí. Ja som členkou vysokourovňovej skupiny Komisie pre umelú inteligenciu a ja mám pocit, že táto skupina navrhla tak komplexne za to, že keď sa pozrieme na nariadenie o umelej inteligencii, tak eh, že by sme mali uplatniť tento prístup na báze rizika, avšak rizikovejšie aplikácie, kde sa uplatňuje umelá inteligencia, by mali byť hodnotené tým pádom prísnejšie než iné. Ale to, ak na nešťastie, ak to interpretujem správne, to čo hovoríte, tak dôsledkom tohto prístupu na báze rizika by mohlo byť, že väčšina spotrebiteľských produktov, ktoré obsahujú ten tzv. inteligentný alebo pripojený element, tak e, je potom na veľkú diskusiu v členských štátoch, či to pre spotrebiteľov e, prináša prístup k tomuto, k tomuto právu na odškodnenie, alebo, alebo nie. Takže tu by sme mali byť veľmi opatrní a možno by bolo dobré ten prístup na báze rizika nejakým spôsobom odstupňovať. A tak ako povedala pani e, Grapini, toto možno e, zachádza do oblasti zmluvnej zodpovednosti. Ale ak sa pozrieme na, e, dáme tomu nejaký domáci spotrebič, ktorý spôsobí škodu, toaster pripojí na internet vám podpali dom, alebo ja mám nejaký robot, ktorý sa má starať o, o seniora, mu ublíži, tak toto sú práve tie aplikácie s vyšším rizikom a mala by byť nejaká záruka pre spotrebiteľov, že pri, primer, pri vynaložení primeranej námahy sa dovolajú odškodnenia. Ďakujem. Ja by som chcela doplniť e, pár slov, hovorí e, pani Salandári, e, pani, pardon, Vende, Vendehorst, že my by sme nemali zavádzať legislatívu, ktorá by poškodzovala európsku konkurencieschopnosť. Avšak nezabúdajme na to, že Európske podniky doteraz neznášali žiadnu zodpovednosť za škody, len um, respektíve zmenilo sa to, že oni boli vždy zodpovedné za škody na báze vnútroštátneho práva, ale teraz pribudla smernica. A my vieme, že v praxi že, paralelné, že, že tu vznikajú paralelné režimy zodpovednosti za výrobky a za škody. A toto komplikuje život podnikov. Takže ja, ja skôr prihliadam na ten záujem európskych podnikov, respektíve v tejto oblasti je potrebná plná harmonizácia. Plná harmonizácia, ktorá bude zodpovedať účelu a tým účelom je pripraviť sa na výzvy, ktoré prináša digitálny vek. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Prejdeme na ďalšiu otázku. Na to tu máme pani Valsman, alebo teda ďalšiu otázku položí pani Valsman. No myslím si, že je to nesmierne zaujímavé vypočutie a je to stále zaujímavejšie. Vidíme, ako e, veľa je toho naozaj prepojeného. Ja som si z toho naozaj veľa odnesla ako spravodajkyňa e, iniciatívnej správy o produktovej bezpečnosti. Konštatujem, že je tam veľké prepojenie aj na zodpovednosť za produkt a v Nemčine je to aj tak problém, pretože safety a security sú iba Sicherheit v Nemčine. A za tým všetkým je ale toho podstatne viac. Z môjho pohľadu môžem podporiť tých, ktorí povedajú, že potrebujeme zmenu, pokiaľ ide o definíciu e, produktu technologická otvorenosť v tej smernici bola naozaj veľkou vecou, ale keď si teraz predstavím, že stojíme pred situáciou, že nejaké aplikácie alebo produkty máme, ktoré budú obsahovať umelú inteligenciu, ale naďalej budeme mať aj klasické e, produkty bez umelej inteligencie, potom je otázka, či nejakou zmenou definície produktu to vyriešime, alebo či nebude potrebná nejaká sektorálna úprava v budúcnosti, najmä vzhľadom na to, že ak tu budú celoplošne zavedené 5G, tak tu budeme mať milióny zosieťovaných produktov a môžu tam byť iné prípady zodpovednosti, napríklad smart farming. Kto bude hm, ručiť za škody, ak hm, napríklad nejaký stroj vyšle nesprávny signál k hnojeniu za zavlažovania, zničí sa úroda alebo ja neviem čo. Takže sú predstaviteľné aj iné škody, ktoré môžu vzniknúť z produktov, ktoré budú pripojené na sieť a budú obsahovať viaceré komponenty. Spomenuli ste tu problém, že viaceré komponenty mm, sú obsiahnuté v tom produkte. A v rozhovoru sme sa dostali k tomu, že aktualizácie vlastne sú súčasťou produktu mm, a účelové používanie je možné iba po aktualizácii, čiže musí to byť mm, vydokladované, že to bolo aktualizované. No a tu už zase sa dostávame do ťažkej situácie s prenesením dôkazného bremena, ale aj prístup založený na riziku môže byť rôzny pri rôznych produktoch. Podnikateľ, ktorý používa nejaký produkt na produkčnú linku, môže mať inú škodu ako jednotlivec. Ako teda posúdim rizika? Čiže e, do tej miery teda ešte raz vyvstáva otázka, aký je ten sektorálny, či, či teda sektorálny prístup alebo nie. Ja by som teda bola skôr e, za smernicu, ktorá všetko upraví, ale či sa to aj dá. A vrátime sa na začiatok e, Čiže či teda novela alebo nová smernica, alebo legislatívu treba prispôsobovať, aby sme teda chránili spotrebiteľa, ale na druhej strane, aby firmy naďalej mohli prichádzať s inováciami. Aj firmy na to čakajú, chcú vedieť, že za čo budú v budúcnosti, ako zodpovedať, ako to bude vyzerať. A musí tu byť istá právna istota. No a musíme sa k tomu vlastne aj sami nejako priblížiť, lebo vlastne zatiaľ nevieme, že ktoré aplikácie umelej inteligencie sú možné. Ehm, takže aj ďalší zástupcovia. Čiže otázka e, na ten sektorálny prístup a otázka v zosieťovaných produktoch a <clears throat> komplexných aplikácií. kde ten predávač vlastne musí riešiť potom e, otázku zodpovednosti. Chcete aby, na vašu, chcete, aby na vašu otázku odpovedal konkrétny expert? Mám ešte niekoľko otázok, takže ak e, máte pocit, že e, chcete, aby odpovedal konkrétny človek, povedzte to. Máme potom ďalšie tri otázky na zozname. Takže máte... Asi dáme slovo kolegovi Staudenmajerovi za Európsku komisiu. Okay. Look, just very quickly, I mean... Takže len veľmi stručne. tak eh, pán Nunes de Almeida, my to chceme eh, postaviť čo najširšie, keď budeme niečo konštruovať. Takže naše úvodné, alebo teda také, také prvotné stanovisko je, že nechceme to riešiť po sektoroch. Jedine, že by tie špecifika boli naozaj veľmi, veľmi eh, dôraz, výrazné. Takže ne, nešiel by som asi týmto smerom. Ak dôjde k reforme, tá reforma asi by sa týkala najmä zosieťovaných alebo na sieť pripojených výrobkov a to by boli áno, tie, tie, tie kombinované <clears throat> produkty. Chcete niečo dodať ešte niekto? Áno, hovorí pán Horst, ja by som to určite neriešila se- po sektoroch, napríklad automobilový priemysel a tak ďalej, kde by, kde by sme zavádzali nejaké, nejaký iný režim zodpovednosti za škody a každý sektor by potom mohol požadovať nejaké špecifika, ale Súhlasím s tým, že by sme sa mali snažiť smernicu o zodpovednosti za výrobky ponechať e, e, koncipovanú čo najširšie, pretože inak začneme vytvárať zadné dvrátka a nekonzistentnosti a ja ne, nemám pocit, že by existovala nejaká potreba takejto sektorovej legislatívy, odve, odvetvovej legislatívy. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečnička Litové Markis. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a všetkým chcem poďakovať za tieto veľmi zaujímavé informácie a za všetky námety na zamyslenie, s ktorými ste prišli. Určite na tom ešte budeme musieť e, veľa pracovať. E, máme tu jednu otázku. Ja nemám pochybnosti o tom, že táto smernica, na ktorú si aj ja spomínam z roku 1985, nie je pochybnosti o tom, že táto smernica už nevyhovuje dnešným požiadavkám. Ale e, ja som na inom stretnutí počula pani komisárku Vestále hovoriť takisto o umelej in, inteligencii a povedala toto. Nech už napíšeme o umelej inteligencii čokoľvek, nebude to mať dlhého trvania. Dokonca ani pokiaľ ide o tie princípy, ani tie nebudú veľmi stabilné vzhľadom na to, aká bude krivka učenia sa novej technológie, umelej inteligencie a nových technológií ako takých. Takže tá nová smernica alebo revízia tejto smernice nakoniec príde oveľa skôr, než o 30 ročia, tak ako sa to stalo v prípade tejto smernice, aby sme teda zachovali tú potrebnú neutralitu. No a budeme musieť ten základný rámec zachovať. Ja to neviem, ako a to bude tá veľká výzva. To znamená rámec, ktorý bude dostatočne flexibilný, aby sa vedel prispôsobiť technologickému rozvoju. No a ja sa domnievam, Nečítala som tú správu, musím povedať, ale určite si upozorne prečítam, ale domnievam sa, e, že ten pojem zodpovednosti za riziko, my to v Portugalsku tradične používame, mám napríklad Rottweilera doma, to znamená, príjmam, beriem na seba riziko toho, čo táto rasa psa môže predstavovať, e, to riziko, ktoré táto rasa psa môže predstavovať, alebo mám auto, beriem na seba to riziko a tak ďalej. Ale e, tu v tomto prípade hovoríme o určitom obmedzení zodpovednosti a podľa mňa to nie je dostatočné, aby sa mohli robiť rozhodnutia, e, alebo nie je to dostatočné v prípade rozhodnutí, ktoré robia stroje, aj keď sa tie stroje učia. E, a v takom prípade je ešte o to ťažšie e, dospieť e, k tomu, kto vlastne je zodpovedný. Neviem, teda či sa nám podarí e, nájsť také neutrálne riešenie ako v tej predchádzajúcej smernici, ale určite nás čaká veľa práce. V každom prípade tá smernica, tak ako je teraz, nie je dostatočná na tú dobu, v ktorej žijeme a určite nie v dobe, ktorá nás v blízkej budúcnosti čaká. Takže určite sa o tomto ešte opäť budeme, a to niekoľkokrát, rozprávať tu na pôde tohto výboru. Samozrejme so zastupcami komisie, aj e, odborníkmi, ktorí e, nás e, na jednej strane tak nadchli a na druhej strane samozrejme nám spôsobili takisto aj mnoho pochybností, pokiaľ ide o to, ako sa situácia ďalej bude vyvíjať. Ďakujem pekne. Takže teraz tie posledné otázky by som navrhovala spoločne a požiadala by som o reakcie od expertov a tu prítomných. Pán Agiu Saliba, ako prvý chcem prvom rade poďakovať expertom za veľmi podrobnú a hm, veľmi dôkladnú prezentáciu. Aby som sa chcel dotknúť iného prvku, Eh, o ktorom sa už hovorilo, a pokiaľ ide o zodpovednosť za chybné výrobky, eh, pokiaľ ide o trh, eh, tak došlo k transformácii. Maloobchodníci majú iný prístup k spotrebiteľom a samozrejme to je prínos aj pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o širší výber a nižšie ceny. Zároveň Tie e, trhy online sú otvorené aj predajcom z tretích krajín, ktorých e, výrobky nie sú v súlade s požiadavkami na bezpečnosť, e, zodpovednosť a aj práva spotrebiteľov. Máme na jednej strane orgány pre ohľad nad trhom v Európe, ktoré však nemajú jurisdikciu nad e, spoločnosťami z tretich krajín. A potom máme také online trhy ako Amazon, eBay a podobne, e, ktoré sú podľa príslušnej smernice v podstate pasívnymi sprostredkovateľmi medzi dvoma nezávislými stranami a tak, ako takí nemajú inú než len obmedzenú zodpovednosť za výrobky, ktoré predávajú. Takže otázka na všetkých rečníkov v prvom rade. Čo so situáciami, keď tieto e, trhy online predávajú tovar spotrebiteľom v Európe, e, ktorý pochádza od maloobchodníka z tretej krajiny? A to znamená, že v Európskej únii nie je žiadny výrobca ani distribútor, ktorý za to zodpovedá. A po druhé, kto je zodpovedný v takomto prípade? Ako to ovplyvňuje európskych spotrebiteľov? a spoločnosti, e, ktoré musia aplikovať všetky normy a štandardy Európskej únie, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť. A posledná otázka, situácia, kedy tieto e, trhy online predávaj, sa správajú ako maloobchodník ako, e, a zároveň ako trh. To znamená, že ide o horizontálnu konkurenciu, hospodárskú súťaž. Čo v takých situáciách, keď pomáhajú predajcom na trhu pri dodávkach, bratkách e, e, a takisto starostlivosti zákazníkov? Ďakujem. Ďakujem. Thank you and thank you very much for the very... Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu, hovorí e, pani Sparenak. Mám dve otázky. Jedna z nich sa týka tých e, škôd spôsobených spotrebiteľom. Zahrania to aj finančné škody? Máte napríklad umelú inteligenciu zabudovanú do chladničky. A napríklad si tam uložíte veľmi drahý kaviár, ktorý sa schazí. E, tu sa dostávame na úplne novú pôdu E, a vyvstáva tu otázka finančnej škody napríklad v takom prípade. A druhá otázka, tu si nie som istá, či hovorím s tými správnymi ľuďmi, tak ma môžete prerušiť, keď to tak nie je. Ale hovorí sme o nových výzvach na digitálnom trhu a zároveň e, chceme, aby Európa bola klimaticky neutrálna, aby sme mali obehové hospodárstvo. Hovorilo sa tu o práve na opravu Akým spôsobom by to ovplyvnilo tieto nariadenia? Ďakujem. Pani Žoch, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za toto vypočutie. Pokiaľ ide o zodpovednosť výrobcov za produkty, tieto expertné poznatky nás vedia aj k pragmatizmu. Prvá, prvá, prvý príklad – to je všetko tá umelá inteligencia. Poznamenala som si to, že 90% e, produktov môžu byť siahnuté z online platformiem e, predaja e, pár dní potom, že keď ich informujú orgány, že existuje to riziko. A otázka teda je, či platformy pripomínajú klientov, ktoré si, ktorí si nakúpili tento produkt, že je tu toto riziko. No a potom ešte by som si chcela vyjasniť všetko, čo sa týka Facebooku, Amazonu, LinkedInu, Google a ďalších. Majú obrovské publikum a Európania im veria. To vieme, tieto platformy dávajú podporu rôznej reklame, e, ktorú tam šíria rôzni podivuhodní podnikatelia. Čiže keď tam je nejaký podvodník, ktorý má sídlo v Číne, ponúka nejakú, e, nejaké produkty e, do Európy, máme na to nejaký dosah a nie sú to práve tieto e, platformy, ktoré vlastne ničia trh, pretože vlastne bez reklamy na týchto sieťach sa prakticky nedá nič predať. No a potom je tu otázka, aké sú plány komisie v tejto oblasti? Ďalšia téma ktorá sa nás nedávno dotkla. To bol ten toxický šok, eh, kde sme si teda museli položiť otázku, či sú to mm, teda nejaké vadné produkty alebo nie. Eh, týka sa to mladých žien, ktoré dokonca aj eh, teda zomreli v dôsledku takéhoto produktu a máme tu istý nedostatok informácií. A pani van Ort povedala, že dnes v zmysle smernice dôkazové bremeno je na obeti. A mne by sa dalo teda relevantné uberať sa týmto smerom. Videli sme, že mm, teda bezpečnosť spotrebiteľa je našim spoločným zámerom. No a článok 6 to dobre e, definuje, mohli by sme sa dostať do toho rámca, ale otázka je, či by sme sa nemohli vrátiť k tomu, že by sme to dôkazné bremeno vrátili e, voči, alebo teda na výrobcov. To by bola moja otázka na pani Vanderhorst. Pokiaľ ide o tieto odporúčania, ďakujem pekne. So I'll come back. Ďakujem. Takže požiadam členov panelu, aby zareagovali na jednotlivé otázky a možno, aby e, ešte uviedli aj nejaké záverečné poznámky, pretože budeme o pol e, e, piatej končiť. Ďakujem za otázky a ja začnem tou poslednou prenesenie e, dôkazného brebena. Ja som e, sa snažila neformulovať to úplne jednoznačne, hovorila som o tom prenesení, ale ono je to zložitejšie, musíme sa na to pozrieť podrobnejšie, je celý rad prípadov, kedy prišlo k oprávnenému preneseniu dôkazného bremenu. Iné prípady, tamto e, nie je až tak jednoznačné, plné prenesenie nie je vhodné, ale určite by to malo byť za určitých okolností zahrnuté do smernice. A pokiaľ ide o platformy, môžem len súhlasiť. To je obrovský problém a trvalo by mi aspoň pol hodiny, keby som sa pokúsila hm, osvetliť všetky detaily. Ide o zmluvné právo, e, právo hospodárskej súťaže, je tam celý rád aspektov. E, e, Európsky inštitút, inštitút európskeho práva čo skoro predloží návrh zmluv pre online platformy a možno, že tam niektoré tie otázky už budú riešené pokiaľ ide o zodpovednosť za vadné chybné výrobky, myslím, že tu je jasné prepojenie. Treba sa pozrieť na zodpovednosť ďalších ľudí zahrnutých do celého reťazca. Vieme, že tu je celý reťazec transakcií, ale musí byť jasné, či tú platformu treba považovať e, za súčasť toho reťazca alebo nie. To je dôležité to treba riešiť a samozrejme nie som si istá, či by sa to malo riešiť v rámci smernice o zodpovednosti za výrobky. O tom by sa mohlo takisto e, hovoriť v nejakom osobitnom e, nariadení o platformách. Ale v každom prípade to riešiť treba. Nož a finančné škody, finančné škody určite nie sú v súčasnosti pokryté. Či by mali byť pokryté, ja vám môžem dať len svoj súkromný názor. Za určitých okolností podľa mňa by mali byť pokryté, pretože tu máme dočinenia so zložitými produktmi umelej inteligencie, ktoré by napríklad mohli odporúčať spotrebiteľom, čo si majú kúpiť, alebo by možno mohli za spotrebiteľa vybrať dodávateľa. A Jediná škoda, ktorú možno v takom prípade očakávať e, primerane, je práve hospodárska, ekonomická škoda. Myslím, že to by sa malo riešiť. No a právo na samoopravu, to je veľmi zložitá otázka. Keď toto právo máme, nemusí to byť e, vždy spravodlivé, aby sme volali na zodpovednosť výrobcu v situáciách, keď e, E, sa uplatňujú, sa, keď nie sú primerané všetky tie prenášania dôkazného bremena, o ktorých sme hovorili a podobne. Takže e, musíme si uvedomiť, že e, samozrejme je určitá nie je priama úmera medzi tým právom na seba opravenie a zodpovednosťou. zodpovednosťou. Pokiaľ ide o dodávateľov pre automobilový priemysel, ani my nevnímame potrebu zvyšovať e, e, alebo posilňovať e, ten, túto smernicu PLD a dodávať tam ďalšie komponenty a v tomto podporujem DG Grow v tom, čo hovorí, že treba zachovať to, čo máme, legislatívu, ktorú, ktorá už vydržala 30 rokov. To znamená, že to asi bolo napísané dobre. Podporujeme teda o obozretné e, zmeny alebo zmeny vykonané e, s rozmyslom a samozrejme ide tu o redefinovanie toho, čo je produkt a čo je e, chyba. A neviem, či teda nájdeme koncenzus aj na ďalšie veci. V každom prípade by sme sa mali rozprávať aj o sektorových nariadeniach a tam by som odporúčal veľmi obozretný prístup a dôkladnú revíziu, ale samozrejme eh, eh, s prihliadnutím na prispôsobenie aj jednotlivých nariadení. Ďakujem veľmi pekne. Otázka, eh, ktorá sa týka platformiem, z hľadiska orgálimu podporujeme nové nariadenie o dohľade nad trhom. Je potrebné zabrániť výrobkom, ktoré nie sú v súlade, aby sa dostali na trh Európskej únie. My toto určite podporujeme. Celkovo, pokiaľ ide o smernicu o zodpovednosti za výrobky, myslím, že podporuje rozvoj európskeho priemyslu a zvyšuje našu konkurenciu schopnosť a preto súhlasím s DG Grow, že ten rámec už máme. Možno by sme mali objasniť niektoré pojmy, ako napríklad výrobok, a to prostredníctvom úsmernenia. To by určite bolo um, užitočné. Áno, ja sa pokúsim zhrnúť eh, tie tri témy, pokiaľ ide o čo, to, čo povedala pani Market, že potrebujeme flexibilný rámec. Chcela som len zdôrazniť opäť, že ten rámec, ktorý potrebujeme, musí byť eh, taký eh, univerzálny, bezpečnosť, zodpovednosť, bezpečnosť výrobkov, zodpovednosť výrobkov a tak ďalej. A pretože tie e, definície e, bezpečnosti máme na rôznych miestach a definícia zodpovednosti sa bude odvíjať určite od definície e, bezpečnosti. Takže skutočne je to otázka spolupráce v rámci Európskej komisie. A otázka platformiem alebo online trhov vychádzajúc z toho, ako sa my na to pozeráme v našich organizáciách, e, môžeme povedať, že je to veľký problém. Naši členovia v e, Spojenom kráľovstve testovalo detektory e, Dýmu. 50% sa ukázalo ako ne, nebezpečných, keby mali fungovať v situáciách, v ktorých by mali fungovať. Mnoho z nich pochádza z tretích krajín ako Čína. A platformy, ktoré majú úžitok z distribúcie týchto výrobkov a umožňujú vlastne, aby sa dostali títo výrobcovia k európskym spotrebiteľom, tak nemajú žiadne stimuly, vôbec žiadne stimuly na to, aby sledovali, či tieto výrobky zodpovedajú európskym normám. Toto je obrovský problém, e, ktorý vidíme z hľadiska spotrebiteľov v súčasnosti a treba o tom buď diskutovať v rámci nového rámca pre bezpečnosť výrobkov, alebo v rámci rám, nového rámca pre platformy, v rámci legislatívy pre služby, aktu pre služby. Ale títo, tí, tieto platformy by sa mali stať eh, zodpovednými osobami v rámci tej legislatívy o zodpovednosti a my vieme, že dokonca nestiahnú výrobky ani vtedy, keď sú upozornení na to, že sú nebezpečné. A právo na opravu. Nuž, to je podľa mňa problematické. Ja by som to skôr vnímala ako právo na opraviteľnosť. To znamená, že by to neopravoval spotrebiteľ, spotrebiteľ ale napríklad v prípade chýb softvéru e, výrobca, dodávateľ e, dodá jednoducho patch, to znamená nejakú opravku, ktorú si potom môže ten spotrebiteľ aplikovať. Ďakujem pekne. Ja poviem len stručne, že bezpečnostný aspekt je rovnako dôležitý ako aspekt e, zodpovednosti a DigiGrowth E, teraz robí dôležité kroky. Revidujeme e, smernicu o e, strojných zariadeniach s prihliadnutím na umelú inteligenciu IoT a robotiku a potom ešte smernica o rádiovom vybavení a na tom takisto budeme pracovať, lebo to súvisí s týmito zmenami. Takže to je súčasť veľmi širokého kontextu a kde sa vlastne prispôsobujeme novým podmienkam na e, trhu a novej priemyselnej revolúcii, ktorá vlastne prebieha. Áno, e, ďakujem. Ja takisto môžem sa vyjadriť stručne. Tri e, prvky. Jednak je dôležité pozrieť sa na celú tú regulačnú situáciu a na všetkých e, hráčov, ktorí sú tu aktívni. E, dôležitým hráčom je e, napríklad poisťovníctvo, lebo samozrejme podniky sa chcú poistiť proti týmto rizikám. No a po druhé, cieľom zodpovednosti je vlastne nasadiť, nastaviť určitú rovnováhu, to znamená, že obete musia dostať primeranú kompenzáciu, na druhej strane nesmiem blokovať inovácie. A to je dôležité v tejto našej diskusii, pretože my chceme podporiť nové technológie, pretože to prináša veľa výhod pre spoločnosť. No a potom tu ide aj o dôveru spoločnosti e, v nové technológie a aj o riziká, ktorým, ktorým sú spoločnosti takisto vystavené a ktoré vedia znášať Ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame na koniec tohto vypočutia. Chcem poďakovať všetkým expertom za to, že sa podelili o svoje názory na túto tému. Je jasné, že to bola veľmi živá, že, že bude nasledovať ehm, veľmi živá debata určite aj medzi členmi tohto výboru, pretože toto je veľmi zaujímavá, vzrušujúca téma pre členov nášho výboru. Nemusím ani vysvetľovať prečo. Ďakujem všetkým, ktorí prišli, ďakujem všetkým, ktorí nás sledovali z iných miest. Takže toto je koniec vypočutia a dovolte len, aby som vás požiadala, aby ste opustili túto miestnosť, e, pretože i hneď po tomto stretnutí budeme mať stretnutie koordinátorov a na tomto stretnutí budú môcť byť prítomní len koordinátori. Takže ďakujem veľmi pekne.